aby sme návrh komisie zrovnovážnili. Komisia z toho urobila nástroj podpory a ochrany verejných investícií, aby z toho bol nástroj skôr orientovaný na podporu tej dopytovej stránky a tiež systémne. Hoci A tiež potrebujeme preto, aby sme vyslali jasný signál trhom a vonkajšiemu svetu, že Európska únia sa z kríz poučila a že zriadila nástroje, ktoré nám umožňujú krízu zvládnuť. E, kríza určite príde, nevieme kedy. či otázka nie je či, ale kedy. E, dobre, možno, že sme sa trošku omeškali, ale je tu prinajmenšom nejaká reakcia a mm, to najlepšie na tomto nástroje je tá automatickosť. Tento nástroj musí mať schopnosť využiť plný potenciál. Áno, 30 miliárd pre celú eurozónu. Nie je to nejaká obrovská suma. Nemôžeme čakať zázraky, ale je tu isté navýšenie. Je to teda nástroj, ktorý je mimo finančného rámca, keď sa stanoví táto suma, je potrebné zvýšiť e, strop pre vlastné prostriedky a tieto stropy. Takže automatizmus, e, to je to najlepšie. Čo mi už vyhovuje, je tá suma. A úplne tam chýba Poprvýkrát máme možnosť takéhoto zabezpečenia v nezamestnanosti, prvýkrát to môžeme využiť, čoraz viac krajín to vníma pozitívne. A keď už urobil takú e, chybu a parlament predtým, tak nech ju urobí v tomto naredení. Ďakujem Sigrid Moresen. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, no kolegovia. Najprv by som rád v mene Ekon sa poďakoval dvom spravodajcom Pervan Šbere za Raymond Bege za pokračovanie v práci, ktorú sme spoločne začali minulý rok v správe o fiskálnej kapacite eurozóny, ktorú prijal parlament. V prvom rade chcem poďakovať, že si cením skutočnosť, že kolegovia výslovne tiež vyzývajú v tej správe eh, na pravidelné podanie výkazov a správ eh, od Komisie do Európskeho parlamentu o EISF. A to by sme mali podporovať teda eh, silnú úlohu parlamentu v tejto struktúre. Tiež súhlasím s tým prvkom kondicionality. Samozrejme, kondicionalita by mala byť jasná, mala byť makroekonomická kondicionalita. Eh, o chvíľu budem o tom hovoriť podrobnejšie. A tiež je tu potom tento politicky dôležitý prvok, e, s ktorým počíta správa, to je kondicionalita s ohľadom na rešpektovanie európskych hodnôt a právneho štátu a výročnej možnosti pomôcť e, štátu, ktorý e, je v konaní podľa článku 7 a to je významný prvok, ktorý musíme prediskutovať a nájsť k tomu riešenie v nasledujúcich týždňoch. A potom chcem povedať a zúpozorniť vašu pozornosť eh, k témam, eh, pri ktorých by som privítal eh, ďalšiu diskusiu s kolegami a so spravodajcami a tiež vyjasnenie. V prvom rade je tu kodex konvergencie Ehm, ja vítam tú myšlienku eh, kodexu konvergencie, no pre mňa by tento kodex konvergencie nemal nahradzať existujúcu daňovú legislatívu. Tento kodex konvergencie, eh, rešpektujúc eh, tie myšlienky kodu konvergencie, by mali prísť s rešpektovaním fiskálnych pravidel. To znamená, že štátu treba pomôcť, ak je v ťažkostiach, ak, a len ak rešpektuje pravidla a nie preto, že porušil pravidla. A otázka spravdujúce je, že e, je tu odvolávka na kodex emergencie, ktorý sa e, zameriava na pár rozhodujúcich kritérií. Ak by sme e, poznali tieto kritéria o tom kodexe konvergencie, tak akékoľvek ďalšie konanie by sme privítali. Po druhé, ten návrh komisie zahrňa koncepciu o tom, že platby úrokových mier a dotácií by mali e, byť podmienené dostupnosťou jednotlivých prostriedkov a um, túto podmienku vymozili spravodajcovia a e, otázka je, že kde e, predpokladáme, že budú pochádzať, odkiaľ budú pochádzať platby ak e, nie je zaručená dostupnosť. E, potom je tu otázka mechanizmu zabezpečenia, čo tiež bolo e, veľmi spochybňované, keď sme prijali správu o fiskálnej kapacite a Is there? Aha, takže Pravdácovia neskorigovali tento návrh v jeho v jeho základoch. Pán Böge, ja tu vidím e, taký EPP rukopis na tejto správe. Ja, a samozrejme, dovolím si podať, tvrdiť, že váš rukopis rozpoznám a takisto rozpoznám aj SAD. Prečo si myslím, že je takýto e, klamlivý, podvodný? On e, chráni hospodárstvo pred veľkými asymetrickými šokmi, ale investičný mechanizmus sa odôvodňuje finančnou krízou a finančná kríza bol symetrický šok. Finančná e, kríza sa dotkla všetkých štátov Európskej únie negatívne. Nebola tu žiadna asymetria, ktorú by sme mohli konštatovať. Takže keďže sa tu hovorí o asymetrickom e, šoku, kde sa, e, kde sa kríza preklapa do asymetrického šoku, to je podľa môjho názoru podvodné, pretože tu môžete nastaviť tú politiku je zná politika si vyžaduje asymetrický šok, ale finančný kríza takéto niečo nebola a preto sa komisia strašne snaží nadefinovať aj ten koncept toho asymetrického šoku. Tento a tento návrh ide proti trhu, pretože sa má vylúčiť alebo vypnúť e, úrokový mechanizmus a mali by sa robiť e, e mali by sa e, subvencie <clears throat> tu vytvárať a, a podlieha plánovanému hospodárstvu preto, lebo sa tu hovorí o rentabilite, rentabilite projektov. Ide tu o to vlastne len vydať určité objemy bez, um, bez toho, či sú, tie, e, čo, či sú rentabilne naložené alebo nie. Preto nemôžem súhlasiť s pánom kolegom Bögem a Berváš Bresa sa vyjadrila obdobne, že tu je nejaký aktivačný mechanizmus, ktorý je premyslený. Práve naopak, pokiaľ uh, si nezoberie, pokiaľ nezohľadníme uh, Mm, nezamestnanosť, tak potom ne, nezohľadňujete alebo neutlmujete šok, ale úplne iné aspekty. To znamená samozrejme, že šok, ktorý sa, e, ktorý sa dotkne krajiny, ktorá má flexibilné možnosti zamestnanosti a bude tu málo, málo dopadov na nezamestnanosť, a, a, túto krajinu teda postupne e, postihne oveľa menej ako krajinu, ktorá žije zo štruktúrálnych fondov a ktorá pracovala svoje, e, svoje, svoju politiku zamestnanosti. Toto je fatálne. My tu jednoducho stanovujeme nesprávne stimuly. Posledná, posledný na poznámka, pán predseda, že e, je tu rozpor medzi požiadaním žiadosťou z verejných financií a takisto podporou súkromných investícií e, zo strany Európskej investičnej banky. My tu máme riziko crowding out efektov. Toto sa takisto nezohľadňuje a preto si myslím, že je to nepremyslený e, proti, e, protitrhový návrh, ktorý je podvodný. Ďakujem pekne za to, že ste nám socialistom dali nádej, pretože um, podľa uh, vašej logiky je MMF socialistická organizácia a USA. Sú socialistické uh, štáty a uh, všetky štáty, ktoré majú takúto automatiku, sú socialistické. No, je dobré, že sa dozvedieť na veci. Vorma Spajt. Zalde tak uh, Ďakujem, pán predseda. V súlade s mojimi predchádzajúcimi vystúpeniami v poslednej rozprave je to rozumná debata v skupine liberálov. Ako viete, sú tu tiež ďalšie citlivé aspekty, pretože sme z rôznych štátov a kultúr a chcem e, povedať, že priorita pre liberálov je to, čo aj kolega povedal predtým, že musíme hovoriť aj o makroekonomickej kondicionalite v tom zmysle, že táto správa, do tejto správy musíme zahrnúť, čo tu diskutujeme vo veci vzdelania rizika a znižovania rizika. Toto je rámec, o ktorom hovoríme. A teda mnohí členové mojej skupiny sú citliví voči tomu, že by eh, mal byť súvis medzi štruktúrnymi reformami alebo plnením eh, fiskálnych eh, predpokladov a spustením tejto funkcie stability investícií. Dovolte mi vysvetliť. V USA, možno si pamätáte, pred pár rokmi prezident Obama zachránil General Motors, čo je automobilový priemysel, ale prezident Obama nezakránil mesto Detroit. A to preto, že koncom 19. storočia, keď budovali úniu, tak bola tiež diskusia o tom a podmienka, že sa um, bude e, zakladať federálny dlh na úrovni USA. Podmienka bola to, že nebude záchrana žiadneho jednotlivého štátu. Takže poďme tam diskutovať, aby sme e, vedeli, ako môžeme podľa naše myšlienky mnohí členov mojej skupiny chcú spojiť e, i s e, tie podmienky s určeným spustením tohto fondu. Ďakujem. Za zelených e, Jordi Sole. Thank you, Chairman, and with you. Ďakujem. Ak dovolíte, ja tiež využijem dve minúty kolegu Filipa Lamberta a je to grant alebo požička. Je to láskavosť. Je to pre dobro ľudí. Takže už mi 20 sekúnd ubehlo. Chcem rýchlo povedať 5 bodov. Prvý je k veľkosti. Tiež sa domňame, že 30 miliard na celé obdobie 21 až 27 je príliš e, málo a nedostatočné, ak je účelom poskytnúť EÚ nástroj na zvládanie asymetrických šokov, preto by sme navrhli určiť e, tú úroveň aspoň na 1% z HDP eurozóny, to znamená 120 miliard, čo na druhej strane znamená dvojnásobok toho, čo navrhujú spolu spravodajcovia v ich na rok 19. Okrem toho sme za to, aby sme ehm, pridali granty k tým koncesným eh, požičkám. Granty mali silnejší dopad na stabilizáciu. Po druhé, ku kondicionalite domnívame sa, že nad rámec plnenia fiskálnych pravidel by tu mal byť priestor na zapojenie ehm, istej formy sociálnych a ekologických eh, podmienok, čo sa týka spôsobilosti napríklad eh, ako je plnenie tých e, predbežných cieľov EU 2020. E, my si myslíme tiež, e, že to musí byť podmienka o právnom štáte v rámci tých podmienok kondicionality. Po tretie, k ukazovateľom myslíme si, že ukazovateľi, ktorí sa používajú ako spúšťače pre prístup k programu a vzorce, ktoré sú uvedené v tých sumách by mali byť zachované a je to príliš reštriktívne, hlavne pre členské štáty, ktoré majú vysokú nezvestnosť počas posledných 64 rokov a preto de facto majú umelo vysoký priemer za posledné roky. Pre nás by mala byť len jedna podmienka dostatočná pre spustenie prístupu k tomu nástroju, alebo aspoň by sme mali vylúčiť členské štáty s e, nezamestnanosťou e, nad e, priemer eurozóny. Mali by sme vylúčiť to, aby museli oni plniť tie dve podmienky. Ďalší bod sa týka povahy investícií. Samozrejme, naša skupina si myslí, že by malo byť ozelenenie investícií dostupných na financovanie a tiež by to mala byť možnosť integrovať e, nejaké sociálne úvahy a o jeho zamestnanosti pri investíciách. A nakoniec e, k verejnému dlhu sa domňame, že sumy financovania poskytované členským štátom z tohto nástroja by mali e, mať výnimku z výpočtu verejného dlhu s cieľom rozšíriť e, verejné spôsobilé investície počas e, celého e, životného cyklu tvorby hrubého fixného kapitálu. Ďakujem za GUE. Nejaké ďalší rečníci za GUE sú tu prítomní? Nie. Nevidíme FDD. Za ENF Marko Cani. Presidente, molto sinteticamente... Eh... Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný Snažím sa teraz vyjadriť, eh, prečo tento nástroj, tento návrh nemôže vyriešiť žiadny z tých problémov v eurozóne. Prípada mi to ako ďalší nespočetný pokus, aké tu boli aj v minulosti, zameraný na problém, ktorý je štrukturálny. A to je niečo ako snažiť sa liečiť nádor acilpirinom. Mám tri body. Pridám sa k tomu, čo povedal kolega. Nástroj tohto typu nie je vhodný na to, aby absorboval asymetrické šoky. To je isté. Ale nie je vhodné, nie je ani funkčný na to, aby absorboval šok veľkej krízy a to nebol asymetrický šok. Bol to šok, ktorý postihol celú našu oblasť. Samozrejme s miernou intenzitou, ale bol to šok, ktorý postihol celý kontinent. A my sa snažíme opäť fiskálnym nástrojom vyriešiť problém, ktorý je v normálnom štáte, v normálnych e, štátoch sa rieši menovou politikou. Centrálne banky majú svoj mandát, monitorujú teda úroveň zamestnanosti a konajú, keď táto úroveň nezodpovedá očakávaniam. Ale my sa to snažíme vyriešiť ináč, iným nástrojom, ktorý je neefektívny. Po druhé, podmenenosť alebo kondicionalita. Tento nástroj nepomôže a nebude efektívny. Pozrime sa na členské štáty tie budú neochotné používať takýto nástroj. Po tretie, opäť sa snažíme navýšiť príspevky zo strany členských štátov, hlavne tie členské štáty, ktoré najviac podporovali európske inštitúcie. Teraz tu budú mať ďalší nástroj, ktorý zase nedokáže vyriešiť štrukturálne problémy, ktorými teraz trpí eurozóna. Uh, so we can move to the... Takže môžeme teraz prejsť na čas Catch the Eye. Pán Calvi Šombon a pán uh, Juan Fernández. Ešte niekto ďalší? Calvi Ambon. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda tri myšlienky, že prečo nie. Nebudem uh, uberať niekomu čas. Ehm, práve je ehm, k vystúpeniu pán Luke. Ehm, finančná kríza bol eh, asymetrický šok pre Európu alebo pre eurozónu, ale eh, vnútri v Európe a v eurozóne eh, tie dopady boli asymetrické a tam musíme zasiahnuť. To povedal môj krán španielský z OD, že keď hovoril o meste Detroit, ale aj Kalifornia, absolútne eh, tam zasovali a pomáhali jej, keď bola v absolútnom bankrote. Takže e, bola tam e, federálny správca, ktorý im kupoval aj cerusky. Takže preto ja eh, vystupujem v eh, tejto téme v mene stanoviska výboru pre zamestnanosť. Nemôžeme popierať obrovskú obrovské množstvo, obrovskú sumu. Viem, že máme smiešný eh, eh, rozpočet ako celá EÚ, ale keď si myslíme, že eh, polovica z toho, čo sa poskytlo Írsku za poslednej krízy, bude automatický stabilizátor, tak to nie. To nemôžeme predpokladať. A ja viem, čo tu hovoril o dobite o automatizme. Okamžite um, ehm, mi budú spôsobovať obavy sociálne dopady a e, keď e, jeden e, spôsob, ako zasiahnuť v prípade dopytu, je zlepšiť alebo rozšíriť signály alarmy z sociálneho hľadiska. Napríklad pokračujúci nárast chudoby. To chcem povedať a zároveň zablažovať spravodajcom, ktorí mi pomáhajú v práci, od ktorých sa učím. Ďakujem, Konás. Ďakujem, pán predseda. Bez pochyby najdôležitejšia vec v tomto návrhu je, že je stabilizačný, aby bol automaticky, naozaj automaticky. Problém je, že keď to profilujeme ako systém e, záruk investíciám, tak investície zo svojej vlastnej povahy e, majú dlhšie e, doby z platnosti, keď sa pripravuje projekt, sa určí štruktúra, sa financuje, vypracuje a keď to E, určíme ako systém e, záruky investícií, tak môžeme tým stratiť tú vlastnosť automatickú, e, ktorá sa tam predpokladá, pretože automatický systém zaručenia investícií bude mať isté oneskorenie a lehotu medzi vstupom do platnosti a časom, kedy sa naozaj investujú tie peniaze. Takže ako povedali kolegovia predtým, bolo by lepšie zaručiť túto automatickosť, aby e, európske financovanie nešlo na investície, ale na spotrebu a to automatic, zaručí automatickosť toho systému. Takže e, mali by sme tu vstúpiť do modelu systému nezamestnanosti, ktorý e, zaručí zachovanie spotreby a tým pádom automatickosť systému. Keď chceme na druhej strane mať systém stabilizácie investícií, mali by sme zachovať v mm, programe EU Invest nejaký anticyklistický profil prostredníctvom používania záruk a e, násobiteľov, e, aby EU Invest e, mal anticyklickú povahu pre aby zaručil e, súkromným investorom, že tie investície pôjdu rýchlejšie a tento automatický stabilizátor e, by sme mali e, zamerať na spotrebu, aby sme sa vyhli tým anticyklickým efektom, čo chceme dosiahnuť. Jean, ja by som chcel zablahoželať našim dvom správodajcom, ktorí už 3 roky, 3 roky veľmi rozhodne naplňajú takúto kľúčovú úlohu ich úsilie je potrebné podporiť a ich e, znalosti si zaslúžia môj obdiv. Ale som sklamaný z návrhu komisie, pretože zase raz Európska únia predkladá nástroj, ktorý nedostáva tým výzvam. Pretože ak chceme správovať eurozónu, máme jednotnú menu, máme jednotnú menovú politiku a potom tu máme súčet národných politík, ale teraz prosím pekne ide o spravovanie eurozóny, ktorá je naďalej veľmi zraniteľná a e, sú jej vlastné veľké rizika. 30 miliárd, e, tá výzva je oveľa väčšia, pokiaľ sa pozrieme na tie budúce rizika, veď to sú pínac, naozaj nič. Takže ak sa chceme pripraviť na tie ťažké časy, dajme si prosím do rúk nástroje, ktoré tomu zodpovedajú. V každom prípade sa chcem poďakovať a chcem zablahoželať našim správodajcom. Urobia všetko, čo je v ich silách, ale je tu taký výkrik pre radu, aby sa skrátka ten software vymenil, tak povediac. Ďakujem. Ja chápem, že nám už zostáva iba 5 minút, takže nebudem vystupovať pretože kolega povedal kopu vecí, čo som ja chcel povedať, teda kapacita absorbovať asymetrické šoky, že nepostačujúca, úplne s vami súhlasím, tiež e, podpora v nezamestnanosti, to je ten skutočný automatický stabilizátor. Čiže to by sa malo spúšťať potom nejaký labeling, e, to vôbec nie je kompatibilné s tým, čo tu je uvedené. Nad no tým sa ešte spravodajcovia iste zamyslia, ako to najefektívnejšie riešiť ten cieľ, ktorý je nám všetkým spoločný. Komisia naozaj stručne, lebo potom ešte musia dostať slovo spravodajcovia. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chceme sa poďakovať spravodajcom za ich pozitívny Um, veľmi informovaný prístup. Úplne presne chápeme, o čo ide. Je to prvý konkrétny krok ze stanovských inštitúcií na uplatnenie mechanizmu kolektívnej podpory, teda určitý výraz solidarity v rámci krajinami eurozóny v prípade vystavenia asymetrickým šokom, keď e, teda skončí E, mechanizmus e, podpory výmenných kurzov. Čiže e, zkrátka krajiny, ktoré sa so fiskálne mm, riadne riadia, ale sú vystavené šokom, ktoré sú mimo ich kontroly a potrebujú nejakú štrukturovanú podporu. To je teda vlastne tá cieľová skupina tohto mechanizmu. Asymetrické šoky, vždy k ním dochádzalo, dochádzať k ním bude. Realitné bubliny máme malé stredoeurópske krajiny v eurozóne, ktoré majú problémy v susedstve. Na to sa, však, na to teda musíme pripraviť. A myslím si, že Európsky parlament, jeho správa, to nastavuje veľmi správne a chcem sa poďakovať obom spravodajcom, hlavne pokiaľ ide o tú podporu v oblasti podpora nezamestnanosti. Áno, niektoré krajiny na to už reagujú, niektoré vlády to už príjmajú pozitívne a naozaj mám pocit, že sa tým bude seriózne zaoberať. Komisia samozrejme bude k tomu konštruktívne pristupovať, tiež sa bude snažiť pracovať týmto smerom. Musíme samozrejme rešpektovať právny základ, zamestnanie na podporu v nezamestnanosti nemôže byť v konflikte s rýchlým využitím automaticitou taktiež kondicionalita súvisiaca so systémami e, zabezpečenia v nezamestnanosti na národnej úrovni. Takže to sú predpoklady, ktoré musia byť splnené, ale ak e, sa splnia, tak e, pôjdeme navrhovanou cestou parlamentom a radou. Toto nie je však jediný nástroj, ktorý máme v boji proti kríze. Stabilizácia verejných investícií je jedným z nástrojov ešte než v krajine nastane kríza. Máme k dispozícii určité um, nástroje v rámci súčasných návrhov VFR, ale určite situácii toto môže zohrať určitú úlohu 10 e, verejnej funkcie, verných investícií e, sa takto môže dať e, stabilizovať, takže je to iba jeden krok tým správnym smerom. A ešte posledná vec, veľmi vítame, veľmi jasné vyhlásenia pani Beres, pokiaľ ide o tie podmienky spúšťania. Toto vítame a pokiaľ ide o tie kritériá, kto sa vlastne kvalifikuje, musia byť jednoduché, musia byť jednoznačné. Takže dúfame, že teda Európsky parlament bude naďalej pokračovať v tomto duchu. Ďakujem. Dobre, pán Böge teraz. Áno, ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. E, to nastavenie, ktoré, alebo ten názor, ktorý profesor Luke povedal k tej iniciatívnej správe, um, má môj súhlas za toto, považujeme za pozíciu EPP, pretože považujem to za správne. Ale potom, viete, keď hovoríte o takom podvode alebo takom klamstve, no viete, e, my máme u nás aj Hazary Vinga, ktorý je skutočne expertom a takisto pán profesor Fues, Medvieda de Mauro z Mnichovského inštitútu. Ja som v tej najlepšej, najlepšej spoločnosti, treba povedať, ale ja som si tie správy študovala, a ekonomiu teda som neštudovala, viem, že ekonomia nie je prírodná veda, pokiaľ si správne. No dobre, pozrite si iniciatívnu správu, tam sú formulácie z ich Modesan cituje pán Böge zo správy Takže my sme to takto naformulovali, je tu súvislosť a je možné to naformulovať ešte jasnejšie. My sme sa preto e, nastavili na tento trier ako meritko pre mm, e, nezamestnanosť, lebo rada expertov rada expertov pri našich rozhovoroch bola, spočívala v tom, že pokiaľ chcete mať trigger, tak to musíte, môžete, musíte to prepojiť na aspekt, ktorý bude fungovať. Mohli by sme tam nastaviť tisíc faziet, e, to vybrúsiť a nebude to dobré. Ale ešte raz chcem povedať, že samozrejme to, čo sme urobili my aj spolu s pozornicami návrhmi, to nie je žiadny votum pre vás. Napríklad by sme to vtedy v, tom iniciatív, v tej iniciatívnej správe museli vyňať, lebo sme tam mali vždy sporný bod. Toto bol vždy náš sporný bod. Áno, poistenie za nezamestnanosti. Experti povedali áno, v angličtine program pre nezamestnanosť, o ktorom sa teraz diskutuje a ktorý tiež mm, predniesol e, minister Scholz, tak e, áno, môžete o ňom diskutovať, ale toto bola vec, e, ktorú teraz chcem mať ako pozmeňujúce návrhy, že akým smerom sa brať, lebo to máme rozdiely. A niektorí experti nám povedali. Only be possible and it will only function if national regulations are in many cases in this sector harmonized